Od e, skupiny EKR sme dostali požiadavku vymenovanie pána Hoka, ktorý nahradí pána Krasnodevského ako člena vo výbore EMPL. Je snáď niekto proti tomu? Nie? Tak ďakujem.